A ako vždy vám chcem oznámiť, že máme hlasovanie o 11.30. Budeme hlasovať o správe a o pozmeňovacích návrhov. A teraz niekoľko oznámení, ktoré mi odovzdalo predsedníctvo. My sme dostali od rady dve e, pozície, v e, prvej, dve, teda dva dokumenty e, v, prvej, v prvom čítaní a Parlament má tri mesiace na to, aby sa vyjadril a počas e, toto, táto obdobie začína 27. oktobra 2012. Okrem toho sme od skupiny e, zelených dostali e, požiadavku na menovanie a ak nie je žiadna námietka, E, tak príjmeme túto e, zápisnicu. Ďalším bodom, ktorý máme na programe dňa, je správa mojej kolegyne Eider Gardia Sabal Rubial o inovatívnych finančných nástrojoch v kontexte budúceho viacročného finančného rámca. Teraz dávam slovo e, pani Gardia Sabal ktorá je spravodajkňou že k tomuto bodu dňa. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár Levandovský, vidíme sa už tretíkrát, teraz na plenárke. A ak dovolíte, najprv by som poďakovala tieňovým spravodajcom za ich prácu, pretože Ehm, významne prispeli k tejto správe. Ehm, sú tri dôvody, prečo tieto inovačné finančné nástroje sú veľmi dôležitým nástrojom preto, aby ehm, sme obnovili rast, ktorý bude trvalo udržateľný a inkluzívny na konci, či v polovici 90. rokov, že od polovici 90. rokov sa investície do verejných infraštruktúr a služieb stále znižovali. Po druhé, potom e, malé a stredné podniky e, sa musia boriť so stále viac reštriktívnym trhom a e, nemajú prístup k úverom na investície. A podľa samotnej komisii R, stratégia Európa 2020 bude potrebovať investície 7 miliard eur. A vďaka podpore mm, týchto nástrojov e, budeme môcť realizovať e, podľa nás strategické e, projekty, strategické pre EÚ. Inak tieto projekty by nikdy neboli realizované. A vďaka aplikácii týchto nástrojov prinesieme financovanie e, reálnej ekonomike, čiže aj tým projektom, ktoré budú mať pridanú európsku hodnotu. EÚ používa tieto nástroje od roku 2002 a tie hodnotenia, ktoré máme k dispozícii, môžu zlepšiť projektovanie v budúcnosti. A takisto by sme mohli rozšíriť aj pole pôsobnosti týchto nástrojov. Tým zlepšíme ich viditeľnosť pre operátorov, zvyšíme kritickú masu a e, diverzifikujeme riziko do jednotlivých portfólií. E, na jednej strane vytvoríme portfólium pre kapitál dlhov a okrem toho potrebujeme právny rámec, ktorý bude jednoduchší, jasnejší a transparentnejší ktorý e, nebude stiažovať administratívnu záťaž e, pre príjimateľov. A ďalšia požiadavka podľa nás, ktorá je dôležitá, je dôležité, aby tieto nástroje boli flexibilné a aby sa mohli veľmi rýchlo prispôsobiť zmen, zmene. Čiže preto uh, žiadame rozpočtový orgán, čiže parlament a radu, aby sa zmenila suma pridaná na každý nástroj podľa toho, ako sa, používané, použi- ako sa používajú. Môžeme povedať, že parlament aj komisia súhlasia s tým, že tieto nástroje sú dôležité, aj ich charakteristiky, ale nazdávame sa, že tento návrh nezodpoveda všetkým potrebám. Áno, budú mať tieto nástroje efektívny dopad, ale Uh, až v, strednom, až stred, v strednodobom výhľade. Ale my potrebujeme dlhodobý výhľad. My potrebujeme bezpečné a doveryhodné finančné nástroje. Čiže musíme zmobilizovať toto, tieto naše trené sumy, naplánovať to na, dlhodobý, eh, na dlhodobú úroveň. A prostredníctvom tejto správy žiadame komisiu, aby práca, ktorá eh, sa týka týchto eh, inovácií mala eh, taký legislatívny rámec, ktorý by podporoval tieto, tieto nástroje, eh, pretože sú tu tieto eh, sú tu tieto rôzne nástroje a neviem, či pán komisár Levandovský nám môže už niečo povedať o prácach komisie, ale určite tieto veci vyvstanú. A okrem toho by som sa by som chcela požiadať rade, aby sa, rady, radu, aby sa prijal, pridala ku komisii a k parlamentu. Mm. Teraz pán Levandovský, vážený pán predseda, ctené poslankyne, poslanci. Nie je tomu po prvý raz, čo sa nezúčastňujú ministri z predsedníctva. V mene komisie však vítame vašu správu a oceňujeme vaše úsilia. E, ďakujem aj spravodajcom a je to istý test vašich schopností e, získať si poslancov, ktorí by podporovali túto správu. Vítame záväzok parlamentu, ktorý vyslovujú voči zvyšnej úlohe finančných nástrojov pre budúcu finančnú perspektívu a to z jednoduchých dôvodov. Sme teraz pod veľkým finančným tlakom a mali by sme naozaj maximálne využiť každé euro európskeho rozpočtu, aby sme naozaj dosiahli multiplikačný efekt, ktorý tieto finančné nástroje ponúkajú. Máte pravdu. Nede tu o náhradu rozpočtu. Ide tu o multiplikačný znásobujúci účinok rozpočtu a Nedá sa to vidieť ako stratégia, ktorou by sa dal znížiť rozpočet alebo nahradiť granty pôžičkami a úvermi. Potrebujeme všetky tieto štruktúry, aby sme naozaj vybudovali multiplikačný efekt, vygenerovali multiplikačný efekt z dostupných zdrojov. Ale nemôžeme nahradzať ani rozpočet, ani fondy a pôžičky a úvery a granty, ktoré sú podstatou európskeho rozpočtu. Prečo to tak robíme? Pretože v časoch krízy vidíme istú nedôveru k riskovaniu, ale práca bank e, znamená, že tri štvrtiny finančnej sféry sa dejú so zapojením bank. Kapitálové trhy v Európe hlavne obsluhujú banky a keď e, prišlo ku kríze úverov a banky prestali poskytovať úvery tak veľkodušne ako predtým, začali byť príliš opatrné. A my ako Európska únia musíme banky príjmeť istým spôsobom, aby predsa len trošku zariskovali, aby sa mohli rozvieť ostatné odvetvia, napríklad telekomunikačné a energetické. Máme tu pilotné projekty. E, som veľmi rád, že sme dosiahli dohodu s Európskou investičnou bankou v rámci týchto zaujímavých e, pilotných projektov, ktoré budú odfinancované e, ešte stále vo finančnom rámci 2007 až 2013 a to všetko v súlade s, so správou, v ktorej sa hovorí, že treba dodržiavať veľmi striktné rozpočtové pravidlá. Rozpočtový orgán, kým uvoľní nejaký finančný nástroj, kým ho zaktivizuje, by mal byť plne informovaný. A takisto ex ante hodnotenie by e, malo byť aktívne. Nahlasovanie posielanie správ, monitorovanie, toto všetko je dôležité, ale pri tomto všetkom potrebujeme aj flexibilitu, aby sme dokázali zachytiť eh, fluktuáciu trhov, pohyby na trhoch v mnohých krajinách EÚ. Preto zvýšená úloha finančných nástrojov je absolútne hm, potrebná, aby eh, vyplnila priepasť medzi európskymi potrebami a obmedzenými finančnými prostriedkami v európskom rozpočte. Ďakujem vám za spoluprácu v tejto veci. Myslím si, že sme na tej správnej ceste. Je to cesta k obnove, cesta, ktorá nahradí šetrenie rastom. Ďakujeme, pán komisár. A teraz bude hovoriť náš kolega Jean-Pierre Ody za výbor KONT. Ďakujem, pán predseda. Ehm, e, pani Ilianu Ivanovu ehm, zdržali iné aktivity a požiadala ma, aby som vás informoval o, našom postoji. My uznávame, že tieto nástroje sú dôležité, pretože vytvárajú pakový efekt ale chceme vás upozorniť na odporúčania účtovného dvora, dvora auditorov ehm, ohľadom rizík, e, transparentnosti a posilnenia e, personálu. Ďalej, finančný trh. Podľa mňa by sme nemali využívať tento nástroj, alebo mali by sme ho využívať iba pre, pri, tom, e, pri tom, ak nedôjde k narušeniu finančných trhov. Je mi ľúto, že sme si ne, ne, že sme neskúmali uh, myšlienku, že by sme mali istú sieť um, a takých dopravcov, ktorí sú rentabilní. Ďakujem. Palabra por un minuto el señor Antonio. Ďakujem, pán Ody. Na minútu pán Antonio Kančan za výbor ITRE. Ak by som mohol, všetkým by som vám rád povedal, že z rozpisky, ktorú mi dalo predsedníctvo, vidím, že treba výbory e, vysloviť v plnom znení. Ich názvy treba povedať tak, ako naozaj sú a nepoužívať skratky ako kont a itre. Preto ešte raz volám zastupcu z výboru pre priemysel Antonio Kanča. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Um, akékoľvek argumenty by mali uh, vychádzať z toho, čo povedal pán komisár. Zdroj, roz, zdroje rozpočtu uh, stačia, ale uh, aj tých málo zdrojov, ktoré máme k dispozíciu, nemôžu byť grantami tieto zdroje by mali byť valorizované prostredníctvom nových inovačných finančných nástrojov, ktoré e, sú projektové bondy alebo iné. A e, treba im dať silu v prostredníctve v, prostredstvom PPP, súkromno-verejných partnerstiev a potom um, podporovať realizáciu e, fyzických e, infraštruktúr trvalo udržateľných projektov. Ak to tak je, tak to potom znamená, že môžeme ísť aj za tie hranice a mať aj bondy, pretože e, tieto projekty sú trvalo udržateľné a nevytvárajú dlhy, ale sú to vlastne len dlhodobé pôžičky. A podľa mňa, pán komisár, toto je ten pravý rast. A tu by sme mali mať odvahu a zajsť aj za rámec rozpočtu. Ďakujem, pán kolega. A teraz dávam slovo eh, na, dva, na dve minúty pani Kleve, um, ktorá um, hovorí v mene výboru regionov. Ďakujem pekne, pán predseda. Finančné nástroje predstavujú finančnú podporu a to, to sú nástroje, ktoré zabezpečujú investície, ktoré za sebou nesú aj rizika. Avšak e, je veľmi dôležité, aby sa posilnili takisto aj investície v súkromnom sektore. Ja by som chcela poďakovať aj e, spravodajkyni pani Kardia Sabal, pretože takisto aj zaakceptovanie väčšinu pozmenujúcich návrhov. Chcela by som sa sústrediť na niekoľko dôležitých bodov, a ktoré sa týkajú nasadenie týchto nástrojov v politike súdržnosti, pretože tie musia mať dôležitú úlohu pri e, splnení cieľov koheznej politiky finančné nástroje v koheznej politike môžu urýchliť e, nasadenie týchto nástrojov a preto by mohli takisto podporiť aj ďalšie investície do, v súkromnom sektore. Takisto je veľmi dôležité, aby boli tieto nástroje nasadzované ako keby v rámci rovnakých alebo jedných, jedného tematického celku, teda na rovnaké ciele v rámci koheznej politiky a potrebujeme k tomu taký dobrý rámec a to všetko musí byť pripravené ešte pred začiatkom nového finančného rámca, pretože keď chceme tieto nástroje využiť, musíme pri, zabezpečiť takisto aj lepšenie technických kapacít, takisto aj lepšie e, administratívu a takisto zabezpečiť aj lepšie služby, ktoré s týmto súvisia. A Tiež e, nesmieme sa zabúdať na mechanizmy, ktoré so sebou nesú vysokú mieru rizika. Ďakujem pekne. Gracias, gracias. Se ha, se ha producido durante... Predseda, ďakujem pekne. Pani Kleva, počas vášho vystúpenia Ehm, som sa dokoval, že ste naozaj eh, čítali veľmi rýchlo a to spôsobilo problémy, pretože viacerí tlmočníci museli ehm, spoliehať na tlmočníka, ktorý tlmočil váš prejav eh, zo Slovinčiny. Interpretes takže poprosila by som rečníkov, keby e, komunikovať takou rýchlosťou, ako tlmočníci zvládnu pretlmočiť. Teraz máme vystúpenie, takže to boli vystúpenia za výbory a teraz máme vystúpenia za jednotlivé politické skupiny. Teraz dám slovo pánovi Dominikovi Rikému za EPP. Ďakujem, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Najprv by som chcel poďakovať práci, ktorú odvedla pani Gardia Sobral Rubial, e, ktorá dokázala, že veľmi dobre pozná túto tému. E, Rozvoj finančných nástrojov, tak ako to navrh komisia, by mal byť podporený E, pomôže to cieľom rastu a zamestnanosti a napriek tomu, že máme tu istý kontext finanč, e, verejných financií, bude to veľmi silná e, fiskálna páka pre naše projekty. Ja by som chcel spomenúť niekoľko pripomienok. Poprvé, realizovateľné projekty nedostávajú dostatočný objem financií a preto je dôležité to venovať projektom, ktoré vytvárajú e, príjmy. Ďalej e, je to, finanč, je to kom, veľmi komplexný proces a e, mali by sme vedieť, že už tie vízie európskeho rozpočtu nie sú rúžové. Potom by sme mali nájsť potrebnú kontrolu, aby sme vedeli využiť európske fondy a flexibilitu, aby sa tieto nástroje vedeli prispôsobiť ekonomickej situácii. No a na záver by som chcel zdôrazniť, že tieto nástroje sú dôležité pre kapitálové trhy v Európe a je e, dôležité aby sa tieto e, nástroje neprepájali s komplexnými produktami. Ďakujem. A teraz um, e, mene socialistických kolegov, pán Goran Ferm. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som srdečne poďakovať našej spravodajkyni Padia Sabal pretože urobila vynikajúcu prácu v tejto dôležitej otázke, ktorá je mimoriadne dôležitá pre budúcnosť. Ekonomická budúcnosť Európy nemôže byť iba o nejakých eh, núdzových opatreniach na riešenie krízy, avšak je dôležité, aby sme mali dlhodobú perspektívu pre naše hospodárstvo, robiť také investície, ktoré naozaj generujú rast. Kríza neznamená len eh, kolaps bank a inštitúcií, ale Takisto eh, s krízou prichádzajú problémy s investíciami a už veľmi dlhé obdobie sme mali malo investícií, že už sa ocitáme nebezpečnej situácii. A tak ako aj spravodajkynia spomenula, naše investície potrebujú naozaj také silné nakopnutie. A problémom je, že máme momentálne obrovské reštrikcie v európskom rozpočte, v národných rozpočtoch, ďalej čo sa týka rôznych technických požiadaviek e, pri bankových požičkách, takže veľmi ťažko sa získavajú peniaze Takže si myslím, že treba nájsť nové opatrenia, ako napríklad projektové bondy a budeme ich testovať tohto roku. Testovali sme už ich aj na baz v rámci mojej predchádzajúcej vlastnej správy a treba teda urobiť všetko preto, aby mohli firmy vydávať určité projektové bondy, ktoré budú bezpečné a takisto ďalej penzíne fondy. Namiesto toho, aby tie peniaze boli len na nejakom účte, je treba ich naozaj využiť na rôzne projekty do infraštruktúry. Som veľmi rád, keď komisár hovorí, že už sa tu hovorí o naozaj hmatateľných projektoch, ktoré sa pripravujú a že už idete podpisovať kontrakty to všetko bude sledovať e, a pokúsime sa hľadať, či sa nám nepodarí získať ešte väčšie prostriedky na ďalšie roky a spojiť ich prípadne s nejakými inými modelmi, ktoré by mohli mať väčší potenciál. Takže je veľmi dobre, respektíve som rád, keby sa nám podarilo, že Európa prestane už len šetriť, ale konečne bude rásť. E, to bude určite super. Ďakujem pekne, Juran. Teraz za liberálov 2,5 minúty dám slovo Anne Jensen. Ďakujem, pán predseda. Skupina liberálov už dávno hovorí, že európsky rozpočet by nemal len prispievať už nejaký čas na tom pracujeme a preto uh, sa tešíme, že tu máme toto oznámenie zo strany komisie. Uh, je tam naozaj veľa zaujímavých vecí a mali by sme pripomenúť, že v rámci Európskej investičnej banky uh, sa dosiahli naozaj európske úspechy a dokonca aj v časoch krízy a mali by sme si to pripomenúť. Musíme vytvoriť viac kapitálu, aby sme vedeli realizovať rôzne projekty vo vede, v inovácii a takisto aj v oblasti infraštruktúr e, dopravy. Takže ide tu o rôzne oblasti, kde môžeme e, získať finančné prostriedky prostredníctvom trhom a, trhov a európskeho rozpočtu. Ako to už povedali viacerí rečníci, môže to posilniť našu konkurencieschopnosť, rásť a zamestnanosť. A e, konec koncov práve o to sa tu jedná. E, komisia tu navrhuje široký diapazón možností a e, komisia má pravdu, treba to povedať. Aj keď je to však tak, e, aj keď je to inovačný nástroj, nemôžeme ním nahradiť tradičnú politiku. Takže my nemôžeme zredukovať tradičné rozpočty a toto už povedal pán komisár. Chceli by sme vám dať príklad ohľadom takýchto e, nástrojov. Máme pilotný projekt a máme aj európsku garanciu, ktorá európsku záruku, e, ktorá umožňuje financovanie takýchto dopravných projektov. E, takýto trh požičiek už existuje v USA v rámci e, penzijných fondov a používateľia investujú tieto peniaze do infraštruktúr a majú tu zaručené likvidné investície v hotovosti. Um, myšlienka tohto pilotného projektu je tá, že by sme to otestovali a zistili, či uh, takýto trh by bol zaujímavý a možno po niekoľkých rokoch budeme mať rovnaký trh alebo podobný trh tomu, ako existuje v USA. A možno by sme potom mohli rozriešiť ten problém, keď sú verejné kasy prázdne, teda štátne kasy prázdne. Nie všetky projekty sú však zaujímavé, e, čiže nemali by sme ich naďalej financovať cez rozpočet. Čiže podporujeme návrh komisie, je to zredukovaná investícia, nie je to žiadne riziko preto, aby rozpočet bol veľmi veľký, čiže naozaj je to veľmi rozumný projekt. Ďakujem. Gracias, señora Jensen. Ďakujem pekne, pani Jensen. A teraz e, je tu skupina európskych konzervatívcov a má kolega Poremba slovo na pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Júci, určite bez pochyby rozvoj nových inovatívnych finančných nástrojov môže prispieť k e, rastu európskych financií, eh, ktoré však sa znižujú z roku, ktoré rastli v roku 90. rokov. Avšak musia takisto rešpektovať jednotlivé predpisy správneho nakladania s nimi a podobne. Takisto je dôležité na realizácie projektov treba eh, väčší, eh, väčším spôsobom blákať aj súkromný kapitál, tak aby sa mohli čo najlepšie využiť eh, finančné prostriedky. Veľký význam takisto tu majú aj predpisy, eh, a tak, aby boli tie, takéto investície atraktívne tak pre súkromných, ako aj verejných investorov. Avšak eh, momentálne, žiaľ, e, investori sa sústredujú najviac na také krátkodobé investície, ktoré čo najskôr prinášajú zisk, avšak e, e, hospodársky zisk prinášajú predovšetkým také dlhodobejšie investície. Ďakujem, tieto treba podporiť. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz budeme mať kolo jednominútových vystúpení. A pán Murphy má slovo za zelených. E, ďakujem pekne, pán predseda. E, v podstate celý, v e, podstatou tejto správy je, že jednoducho sú, je tu nedostatok investícií v dôsledku veľkých šetriacich Ehm, iniciatív po celej Európe. Ale okrem toho všetkého súkromné investície klesli na najnižšiu úroveň, ehm, odkedy je kapitalizmus s kapitalizmom. A to naozaj má veľký vplyv aj na ziskov v Európe. Takže vlastne namiesto toho, aby zarábali peniaze normálnymi investíciami, sa snažia zarobiť peniaze všetkými špekuláciami na finančných trhoch a podobne. Takže to je viac menej preto, lebo investície nie sú a tým pádom e, finančné inštitúcie držia e, po tí, čo e, obchodujú s peniazmi, keďže si ich je nedostatok, špekulujú a podobne. Nož, a tu sa hovorí, že je potrebné zdieľať riziko, ale takýmto spôsobom to funguje funguje, že e, riziko nesie len verejný sektor a v, v súkromný sektor nesie len zisk. Nič také už nemôže fungovať ďalej. E, jednoducho niekoľko boháčov v Európe vlastní 3 e, trilióny majetku Európy, čiže dôležité je toto nejakým spôsobom rozdistribuovať tak, aby sa vytvorili pracovné miesta. Predseda, ďakujem pekne, pán Murphy. Teraz e, jednotliví rečníci, ktorí vystupujú za seba. Za, na dve minúty dávam slovo pánovi Ivajlovi Kalfinovi. Pán predseda, pán komisár, ja by som chcel zablahoželať všetkým, ktorí zablahoželali spravodajcovi, myslím, spravodajkyni, myslím, že robila veľmi dobrú prácu a myslím, že viaceré z odporúčaní tejto správy e, naozaj si vezme aj komisia, aj legislatívna rada k srdcu. Niekoľkokrát sme už povedali, že finančné nástroje sú veľmi potrebné, pretože naozaj zvyšujú efektívnosť európskeho rozpočtu, avšak nie sú tu na to, aby nahrádzali európsky rozpočet. E, momentálne asi len e, niečo z viac ako 1% európskeho rozpočtu e, ide na finančné nástroje. Máme takú dobrú prax, že musíme to urobiť revíziu a pripraviť situáciu pre budúcnosť. Avšak finančné nástroje sú obmedzené, sú používané iba obmedzenia, alebo majú obmedzené použitie Mm, väčšinou na nejaké trhové nedostatky alebo na prípravu určitých opakovania európskych fondov. Ale stále by malo ísť iba o dlhodobé investície. By som chcel poukázať napríklad dobrý príklad, kde sa použili takéto nástroje Ehm, treba ich použiť v výskume, vývoji malých a stredných podnikoch a podobne. Máme aj dobré príklady a treba im tomto ísť ďalej. Tiež oceňujem to, čo obsahuje správa, že sú, aby boli finančné nástroje trochu menej e, také zacielené alebo sú až príliš regulované. Treba tiež zvýšiť tú ex post transparentnosť aj kontrolu, ale nemôžeme úplne všetky charakteristiky uplatňovať, lebo sa nevyužijú potom správne tieto prostriedky. A napokon vec, ktorú podporujem, je, že treba pracovať na vytvorení štandardizovanej platformy, kde sa môžu sfúzovať súkromné a verejné prostriedky. Je treba zabezpečiť spoločné plánovanie týchto prostriedkov e, medzi európskymi peniazmi a súkromnými e, spoločnosťami.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 Žiaľ, pán Von nie je tu prítomný v snemovni, hovorí predseda. V tom prípade nasleduje pán Cortés Lastra na dve minúty. Felicitar a la ponente, a Ider por... Ďakujem pekne, pán predseda. Pre všetkým by som chcel zablahoželať spravodajkyni za vynikajúcu správu a pre všetkým je dôležitá aj z hľadiska času, lebo máme tu veľké škrty a potrebujeme finančné nástroje, keď chceme zlepšiť situáciu z hľadiska rozpočtu, efektívnosti a tak ďalej. Tí z nás, čo pracujú pre budúcnosť Európskej únie, z hľadiska spolupráce, nám veľmi za, nás veľmi trápia škrty v viacročnom finančnom rámci pretože sa to dotkne naozaj miliónov európskych občanov a to sú naozaj zbytočné dôsledky. Preto je potrebné eh, zabezpečiť dobrú eh, koordináciu a k tomu treba pripraviť e, e, fondy, ktoré budú určité na mieru. Chceme zabezpečiť, aby aj bol s nami prítomný súkromný sektor, aby tie projekty boli dobré, určité na mieru a je treba, aby v rámci nového finančného rámca boli aj príslušné fondy, pretože keď sa bude len škrtať, tak to všetko nakoniec povedie k veľkej chudobe a možno to bude stať ešte aj nejaké životy. Takže musíme tiež, a nesmieme zabúdať aj medzernú spoluprácu e, predseda. Ďakujem pekne, Ricardo. A týmto sme ukončili rečníkov, ktorí hovorili sami za seba. Teraz prejdeme ku Catch the Eye. A prosím vás, pekne dodržte jednominútový vyčasový rámec. Prvý pani, pani Bazesku. propunerea komisii de a intensifika Ďakujem. Ja by som chcela privítať návrh komisie e, v tom zmysle, že by sme zintenzívnili využitie týchto finančných nástrojov. Európska únia musí stimulovať investície do reálnej ekonomiky. Viditeľnosť týchto nástrojov musí byť zlepšená aby sme dosiahli strategické ciele EÚ. Rovnako je dôležité mať um, kontra- centralizované riadenie týchto nástrojov, čo prispeje k tomu, že sa zvýši ich využitie. Ale to si vy, vyžaduje to, aby sme e, pozmenili pravidla a v tomto kontexte e, veľkú úlohu hrá právny rámec. Musí byť najjednoduchší a najtransparentnejší. A chcem vás upozorniť na to, že musíme, ubez- za- musíme zabezpečiť e, príťažlivosť týchto nástrojov pre súkromných aj verejných investorov. Ďakujem. Teraz dávam slovo Jean Freidovi. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, počas ehm, prvej polovici 90. rokov komisia urobila viaceré prieskumy, ktoré sa týkali minimálneho ehm, európskeho rozpočtu, s ktorými by sa dala dosiahnuť koézia, e, súdržnosť. Vážený pán komisár, choďte sa pozrieť do týchto ehm, štúdií a možno na ne už každý zabudol. 20 um, rokov po poslednom veľkom roz, rozšírení e, sa požiadavky zvýšili. Rozpočty predstavujú 50 pôvodnej sumy a ešte sa ten rozpočet aj znižuje. A preto si kladiem otázku, ako um, sa dostaví tento zázrak um, rozmnoženia chlebov. Tu máme odpoveď. Finančné nástroje. Financovanie je verejné, ale príjmy sú súkromné. A vaša kohezná politika zlyhala v niektorých krajinách. Vy ste povedali, že potrebujeme nástroje, ktoré by využili aj finančný trh

Ďakujem pekne, pán Paška. Týmto sme ukončili domnule președinte. Instrumentele financiare inovatoare au o deosebită importanță. Pán Luan, finančné eh, nástroje sú veľmi dôležité pre ekonomické obnovenie a preto, aby sme dosiahli strategické ciele EÚ. Ale je mi veľmi ľúto, že tá oblasti sa budú aplikovať, ešte nie je definovaná. Ehm, tie notifikácie by mohli prísť veľmi rýchlo a mali by sme ich e, limitovať, obmedziť na projekty s krátkodobým a strednodobým e, výhľadom. Čiže tieto nástroje by mohli byť využité na to, aby sme podporili trvalo už držateľný rast. Takisto by sme podporili eh, verejno-súkromné partnerstva prostredníctvom stredných a malých podnikov, ktoré potrebujú podporu, prostredníctvom výskumu a takisto prostredníctvom finančnej účasti. Okrem toho, aby sme posilnili prístup investorov k týmto nástrojom, mali by sme organizovať osvetové kampane a to eh, na viacerých úrovniach v EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, drahí kolegovia. A teraz e, dávam slovo pánovi komisárovi Levantovskému, ktorý bude odpovedať v mene komisie na vystúpenie, ktoré si vypočul. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Krátke poznámky k tomu, čo ste vy e, vyjadrili, sa dajú zhrnúť ako podpora podpora niečomu, čo je väčšie ako finančné nástroje. Je to podpora budúcnosti, ktorá bude financovaná v Európskej únii týmito nástrojmi. A nemáme e, inú voľbu, pretože sú, je, sú rozpočty napnuté, sú tu rozpočtové obmedzenia a inovatívne finančné nástroje sú už čiastočne overené, otestované a čiastočne e, čakáme, kedy sa uplatnia na širšej škále, širšej mier, miere. Nariadenie o rozpočtových pravidlách um, sa venuje dvom veciam. Zjednodušenie. Áno, to každý potom volá, aby sme zjednodušili veci, ale druhý aspekt je úplne nová kapitola o inovatívnych finančných nástrojoch, ktoré sú vlastne súborom pravidiel, ako generovať, implementovať, kontrolovať a monitorovať aplikáciu všetkých finančných nástrojov, ktoré sú dôležité pre rozpočtové orgány, radu, e, členské štáty EÚ a Európsky parlament v neposlednom rade. Ďakujem vám ešte raz za vynikajúcu odvedenú prácu v tejto spletitej záležitosti nových finančných nástrojov. Nemáme žiadnu voľbu, musíme ísť vpred v tejto veci. Ďakujeme komisárovi. A teraz na dve minúty poprosíme kolegyňu Gardia Zabal Rubial aby uzavrela túto tému. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, pánovi komisárovi Levadenskému. A e, musím povedať, že nemám to, čo by som ešte dodala. E, bolo tu veľa rečníkov, vypočuli sme si ich a všetci povedali, aké budú charakteristiky týchto inovačných finančných nástrojov pre budúci viacročný finančný rámec. Hovorili sme o zjednodušení, hovorili sme o transparentnosti, informačnej kampani, aby všetci vedeli, že tieto nástroje existujú aby mala stredné podniky o tom vedeli, pretože mnoho z nich má strach pred e, byrokratickým svetom. Európska únia sa im zdá príliš vzdialená. A my tu v tejto správe berieme na vedomie, že musíme o tomto oboznamovať banke, banky, malé, stredné podniky. a Všetci musia vedieť, ako môžu využiť tieto finančné nástroje. Musia vedieť, že sú im k dispozícii. Ja by som um, rada niečo vyjasnila. Možno sú isté e, rozpaky alebo nepochopenia o, o tom, ako sa to používa či sú rizika alebo nie. E, sú tu možné tri scenáre. Po prvé, optimálny scenár. Projekt e, je pozitívny s malým rizikom a tento projekt sa bude financovať priamo. Potom máme inú situáciu. Máme tu projekt, ktorý e, je trocha rizikový, ale má e, pridanú hodnotu. A tu sú dotácie. A potom je tu prechodná fáza. Máme možnosť vysokých um, príjmov, ale nie je možné využiť kapitálový trh alebo úverový trh. A tu vstupujú do hry finančné nástroje. Uh, Finančné nástroje môžu nahradiť dotácie, ale môžu aj narušiť trh. No a potom na záver by som chcela povedať, že to hovoril aj pán Murphy, že e, súkromné investície sa znížili. A žiaľ, videli sme to, že na kapitálových trhoch sa veľa špekulovalo. Tieto finančné nástroje však zabrania e, takýmto chýbám, e, pretože budú projektovať e, také projekty, kde sa bude zabúdať na špekuláciu. Ďakujem, Eder. Mm, teraz, ak dovolíte, by som uzavrel túto diskusiu a na záver by som ti, Eider, rád povedal, že som veľmi že tvoj starý otec by bol na teba hrdý. Bol to jeden z, z zástupcov španielského hnutia odporu, odboja, pretože tvoj starý otec bol aj vo vezení. Takže eh, o správe sa bude hlasovať o pol 12. zajtra. Ďalší bod na programe, vyhlásenie pro komisie o e, európskej stratégii e, pre Dunajský región. Myslím si, že pána komisára Ševčoviča máme už tu, takže teraz mu dáme slovo, aby e, predniesol svoje vyhlásenie v mene komisie. Nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Now it works by Začal by som tým, že podunajská stratégia je veľmi dôležitá pre Európsku úniu. Podunajský región sa týka 14 krajín a z toho 6 nečlenských krajín EÚ. Žije tam vyše milióna obyvateľov a myslím si, že odkedy bola táto stratégia uvedená, všetci sme ešte viac presvedčení,